So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyne, kolegovia, srdečne vás vítam na zasadnutí nášho výboru. Ospravedlňujem sa všetkým za meškanie, avšak polnohospodári a naši mi zablokovali cestu. A preto som prišiel neskoro. Takže ešte raz srdečne vás všetkých vítam na zasadnutí výboru a prvým bodom programu je bod číslo 1, prijatie programu. Vidím že nikto nemá žiadne námetky, takže je prijatý bod číslo 2 oznámenia predsedu. Hm, chcel by som vám teda niečo oznámiť, a totiž, že máme medzi sebou skupinu zo Severného Írska. Srdečne ich eh, týmto vítam na zasadnutí výboru. Ďalej prechádzame k prvému dôležitému bodu dnešného dňa a to je rozprava s pani Katrín Žeslán Laniel, ktorá je riaditeľka Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. Pani Žeslán Laniel, srdečne vás vítam na pôde výboru tohto novozvoleného Európskeho parlamentu s veľkým elánom vás výdajú tak noví členovia, ako aj tí bývalí. Máme niekoľko kľúčových tém, o ktorých by sme sa s vami radi porozprávali, no a na to, aby som nestrácal čas, vám hneď odovzdám slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, vážení členovia Európskeho parlamentu, som vám veľmi vďačná za príležitosť prihovoriť sa novozvolenému výboru ENVY a aktuálne vás informovať o činnosti Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. Som veľmi vďačná za príležitosť prihovoriť sa novozvolnému výboru ENVY a aktuálne vás informovať o činnosti Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. Predovšetkým by som vám chcela poblahoželať k vášmu zvoleniu do Európskeho parlamentu a poprieť vám veľa úspechov v rámci vášho volebného obdobia. Keďže nový parlament začína svoje funkčné obdobie, uvedomujeme si, že stojíme pred výzvami v oblasti bezpečnosti potravín a následne aj v oblasti zdravia obyvateľstva a životného prostredia ako Európska vedecká organizácia, ktorá stráži bezpečnosť potravín, sa tešíme na spoluprácu s vami pri riešení spoločných víziev. Dnes vystupujem pred vami a tým mám možnosť vás aktuálne informovať o pokroku, ktorý sme dosiahli a riešiť problémy, ktoré e, môžete mať. Takisto nám táto príležitosť pripomína, že úrad je vám k dispozícii a je ochotný podporovať Eh, vaše rozhodovanie poskytnutím nezávislých vedeckých poznatkov. Eh, v mojom vystúpení často budem používať slovo veda a vedecky, eh, pretože je veľmi dôležité zdôrazniť, že komunikácia a poskytovanie vedeckých rád je našou kľúčovou činnosťou a nemáme nič dočinenia s rozhodovaním a s rizikom, ktoré to obnáša. EFSA bolo založené v roku 2002 s kompetenciou zabezpečiť E, dobrý nezávislý vedecký základ e, pre tých, ktorí rozhodujú v Európe, to znamená pre Európsky parlament, Európsku komisiu a pre členské štáty. A našou úlohou je poskytovať efektívne informácie o rizikách v oblasti potravinového reťazca. E, máme, na základe našeho zriadevacieho aktu sme Eh, odhodlaní poskytovať, eh, alebo teda fungovať na základe princípov eh, vedeckej excelencie, transparentnosti, nezávislosti a odozvy ako aj spolupráci. Predchádzajúce desaťročia zdôraznili, že je veľmi potrebné mať nezávislé hodnotenie rizika a riadenie rizika a zavedenie tohto nového systému bezpečnosti potravín bolo základom pre posilnenie bezpečnosti potravín v Európe a pre obnovu dôvery spotrebiteľov a obchodných partnerov e, v rámci zabezpečovania potravín. Dostupnosť odborných poznatkov v širokej škále vedeckých disciplín je nevyhnutná pre EFSA, ak máme reagovať na širokú škálu otázok, ktoré dostávame od manažerov rizika. Využívame odborné skúsenosti viac ako 1500 odborníkov v celej Európy, ktorí nesobecky venujú svoj čas pre ochranu európskeho spotrebiteľa. Cez vedecký výbor a 10 vedeckých panelov EFSA poskytuje hodnotenie rizika na celoeurópskej úrovni. V nariadení, na základe ktorého sme boli zriadení, máme širokú kompetenciu E, ktorá pokrýva celý potravinový reťazec, ako aj príbuzné oblasti, ako zdravie obyvateľstva, e, zdravie e, zvierat, blahobyt zvierat, rastlín, ako aj výživa. Stále viac pracujeme v oblastiach, ktoré tradične neboli pokladané ako za oblasti, ktoré predajú spadajú priamo do oblasti bezpečnosti potravín. Pretože verejnosť sa niekedy pýta, prečo riešime také otázky ako blahobyt rýb, environmentálne rizika GMO alebo účinnosť pesticídov. Ale bezpečnosť potravín je široká oblasť a potravinový reťazec má mnoho ďalších prepojení. Bezpečnosť potravín a životné prostredie sú veľmi úzko prepojené a dlhodobá udržateľnosť výroby potravín, postupov výroby potravín zohráva dôležitú úlohu v živote každého z nás. Spolupráca s členskými štátmi je kľúčová preto, aby sme mohli plniť svoju úlohu a preto máme úzke, dobre pracovné vzťahy s členskými štátmi na všetkých úrovniach našej organizácie. Význam spolupráce sa predovšetkým zdôrazňuje v krízových situáciách. Na ilustráciu vediem ochotu írskych úradov podeliť sa o informácie informácie a údaje včasne a úzko s nami spolupracovať podľa, počas e, prípadu výskytu dioxínu v lani. Oficiálne štruktúry na realizáciu spolupráce sú dobre etablované. Poradenské fórum spája zástupcov všetkých 27 národných agentúr pre bezpečnosť potravín a je podporované sieťou národných ohnízk, ktorých kľúčovými prioritami je výmena vedeckých informácií a oznamovanie e, rizik. Viac ako 300 kompetentných európskych organizácií s nami spolupracuje a v roku 2009 sme financovali projekty v inštitúciách členských štátov e, v hodnote viac ako 7 milión eur. E, v rámci spolupráce sa teraz zameriavame na budovanie integrovaných kapacít hodnotenia rizika v členských štátoch, ako aj na úrovni EÚ. To si vyžaduje, aby náš pracovný program bol zosúladený v maximálnej možnej miere, tak aby vzácne zdroje Európy boli správne využívané. Takisto ďalej budujeme efektívne pracovné vzťahy s našimi sesterskými agentúrami EÚ, tak aby sme mohli využívať synergie. Spolupracujeme s Európskym centrom pre kontrolu a prevenciu ochorení, napríklad v oblasti antimikrobiálnej rezistancie a zoonotických ochorení. Podobne úzko spolupracujeme s Európskou agentúrou pre liečivá v otázkach botanických a veterinárnych liekov a s Emickou chemi- Európskou chemickou agentúrou, e, kde máme spoločný záujem v oblasti hodnotenia rizika chemikálií. EFSA dnes predstavuje zrelú organizáciu, ktorá zamestnáva 450 ľudí. Dve tretiny z nich sa zapájajú do vedeckej činnosti. Snažíme sa zabezpečiť, aby tento úrad bol efektívny a aby poskytoval vysokokvalitné vedecké poradenstvo na čas. E, preto sme ochotní e, včas vyhodnocovať aj prípadné dopady zmien v legislatíve a preto musíme úzko spolupracovať práve s vami. Pracovná záťaž, ktorá súvisí so žiadosťami o povolenia a aktivity, ktoré sú viazané e, právnymi termínmi, E, v podstate odčerpávajú 35 našich zdrojov. Tieto žiadosti súvisia predovšetkým s látkami, ktoré sa pridávajú do potravín, GMO, obalových materiálov, pesticídami, nových potravín, ako aj oznámenia o zdravotných dopadoch e, od minulého roku. Posledný týždeň sme vydali poslednú radu z našich stanovisk celkovo 94 stanovisk k 523 oznámeniam a do júla 2010 máme dať naše hodnotenie na ďalších 1200 takýchto žiadostí alebo teda oznámení o zdravotných hodnotách. Navyše komisia e, dostala alebo vrátila 2000 žiadostí, kde vyžiadala ešte ďalšie informácie a Dostali sme 500 nových žiadostí. E, to je samo o sebe veľmi veľká záťaž a zdôrazňuje práve význam toho, e, ako je potrebné mať patričné zdroje, aby sme plnili svoju úlohu. Samozrejme, panel o dietetických produktoch, e, vyživných látkach a alergiách v rámci EFSA ktorý má v kompetencii práve túto náplň, má aj ostatné dôležité úlohy, ako napríklad pomôcť vám, ktorí rozhodujete v otázkach, ktoré súvisia s správnou výživou, znižovaním obezity a nadvahy v Európe. V roku 2010 vydáme tzv. referenčné hodnoty pre makronutrienty, ktoré pomôžu rizi- manažerom rizika vypracovať práve tieto usmernenia ohľadom zdravej výživy. Produktivita EFSA každého roku, každým rokom rastie. V roku 2008 sme vydali viac ako 500 vedeckých výstupov, zatiaľ že v roku 2009 tento počet stúpne nad tisíc a e, tento nával práce súvisí práve so žiadosťami. E, naša produktivita stále rastie práve vzhľadom na náš široký mandát. Dôležitá pre dôveryhodnosť EFSA je kvalita a včasná odpoveď. A preto sme e, vypracovali program zabezpečenia kvality našich vedeckých výstupov a takisto máme postupy, rýchle postupy, skrátené postupy, aby sme mohli reagovať v prípade súrnych e, situácií. Takisto poskytujeme e, poradenstvo včas e, práve pri tých e, urgentných situáciách ktoré môžu ohroziť či už zdravie obyvateľstva alebo prerušiť obchodné vzťahy. Také otázky ako melamín v potravinách si žiadajú, aby sme reagovali do, tý, do dní a nie do týždňov či mesiacov a sme radi, že vieme rýchlo, že sme teda vedeli rýchlo zareagovať na túto konkrétnu udalosť, čo umožnilo manažerom rizika prijať včasné rozhodnutia. Poradenstvo, ktoré poskytujeme legislatívcom, má dopad na každodenný život európskych občanov a cez naše iniciatívy, konzultácie so zainteresovanými stranami sa snažíme zapájať všetkých aktérov potravinového reťazstva, vrátanie ekologických e, skupín a spotrebiteľských skupín. V takých oblastiach, ako sú GMO alebo klonovanie, kde sú rozdielne názory medzi jednotlivými aktérmi, tam je naša úloha mimoriadne dôležitá. Prijeli sme viacero iniciatív, aby sme sa lepšie angažovali so zainteresovanými stranami a členskými štátmi. Momentálne obnovujeme členstvo v tzv. Stakeholder Consultative Platform, kde sú zastúpení polnohospodári, e, zastupcovia potravinárskeho priemyslu, maloobchodu, mimovládnych organizácií a spotrebiteľov. A tým chceme zabezpečiť, aby naša činnosť v tejto oblasti bola efektívna a relevantná. EFSA vždy budovala svoju kapacitu, e, teda napriek tomu, že sa vybudovala svoju kapacitu, nemôžeme sa zastaviť. Podpora vášho výboru bola životne dôležitá pre nás, aby sme mohli plniť svoj mandát doteraz a cením si vašu podporu. V roku 2008 som prišla medzi vás a konzultovala som s výborom Envy strategický plán na obdobie rokov 2009 až 2013 a som vám vďačná za hodnotnú spätnú väzbu, ktorú sme od vás dostali. Tento plán, v ktorom sú naznačené výzvy európskej bezpečnosti potravín, či už krátko alebo strednodobe a to, ako sa s nimi mienime vysporiadať. Tento plán prijala naša správna rada v decembri 2008 a teraz sme v procese uplatňovania tohto rozhodnutia v praxi. Je to ako dobrý základ našich e, ročných pracovných programov a náš pracovný program na rok 2010 e, sme prezentovali v Európskom parlamente. V tomto programe sú dve kľúčové iniciatívy na rok 2010, ktoré sú dôležité pre posilnenie hodnotenie rizika na úrovni EÚ a pre ktoré je kritická práve vaša podpora. Prvou z týchto iniciatív je zber a analýza údajov. Schopnosť zhromažďovať a analyzovať údaje E, je základom všetkých našich aktivít. V roku 2009 sme vydali 9 správ o kontaminácii potravín a ochorení spôsobených potravinami. V maji sme vydali sumárnu správu spoločenstva o ochoreniach v Európskej únii spôsobených potravinami, kde sa hovorí napríklad, alebo po- čo pomáha napríklad manažerom rizika monitorovať napríklad programy redukcie výskytu salmonely. Uh, Nedávno ste dostali našu ročnú správu o reziduách pesticíd za rok 2007, ktorá je základom budúcich programov monitoringu na úrovni EÚ. Do konca roka vám takisto zašleme správu o zhromažďovaní údajov o bezpečnosti potravín a krmovín, ktorá vpisuje súčasnú situáciu v Európe, identifikuje prípadné nedostatky a sú tam aj odporúčania na zlepšenie. Môžem vám povedať už teraz, že v tejto správe e, sa identifikuje súrna potreba komplexných celoeurópskych údajov o spotrebe potravín, čím by sa zlepšila konzistencia a spolahlivosť hodnotení našich hodnotení expozície riziku. Jednoducho povedané, aby sme vedeli lepšie vyhodnotiť rizika, ktorým sú naši spotrebitelia vystavení, musíme lepšie vedieť, čo sa konzumuje. Údaje o spotrebe potravín nie sú vždy k dispozícii pre všetky členské štáty a tam, kde existujú, nie vždy sú porovnateľné. A teda tento projekt prieskumu spotreby potravín na celoeurópskej úrovni, ktorý navrhujeme e, na rok 2010, poskytne základné údaje pre EFSA a máme, budeme mať iné aplikácie, napríklad v oblasti vyživných, e, e, vyživy, kde tieto údaje budú použité na stanovenie cieľov zdravej výživy na základe vedeckých poznatkov. Tieto údaje budú potom používať členské štáty, výskumné inštitúcie, ako aj komisia. Úloha tohto rozsahu bude mať hmatateľný dopad pre európskych spotrebiteľov, ale zároveň si vyžaduje obrovské zdroje a hoci je sa je ochotná a pripravená dať k dispozícii všetky zdroje na tento projekt, ktoré má, predsa len si to vyžiada aj e, podporu E, finančných prostriedkov EÚ ako aj členských štátov. Dúfame a veríme, že parlament podporí toto partnerstvo a umožní nám podniknúť túto dôležitú úlohu. Druhou základnou iniciatívou nášho pracovného programu na rok 2010 je identifikácia objavujúcich sa rizik. Európa môže rýchlo reagovať na Eh, hrozby, rizika bezpečnosti potravín, ale je takisto dôležité fungovať aj proaktívne a identifikovať a hodnotiť rizika skôr, ako sa prejavia. Eh, a preto prvú ročnú správu o objavujúcich sa rizikách bezpečnosti potravín v Európe predložíme už začiatkom roku 2010. E, zabezpečovanie potravín si vyžaduje dôveru našich občanov, ktorú sme postupne budovali, ale Európa veľmi bolestne zistila, že jedna jediná udalosť môže túto dôveru zničiť. A preto potrebujeme budovať naše aktivity do budúcna, aby sme už v skorej fáze vedeli identifikovať objavujúce sa alebo znovu sa objavujúce rizika, ktoré môžu vyvstať napríklad e, z stále viac sa rozrastajúceho globalizovaného obchodu, klimatických zmien alebo technologických inovácií. To si samozrejme vyžaduje spoluprácu na globálnej úrovni so všetkými zainteresovanými stranami. Náš vedecký výbor a panely zohrávajú poprednú úlohu pri dôležitých úlohách e, skanovania údajov a informácií, ktoré nájdete na vzdialených miestach po celej Európe a ktorých e, analýza môže byť efektívne využitá pre všetkých. Na záver mi dovolte povedať, že potrebujeme stálu podporu na tie dva kľúčové projekty na rok 2010, ktorý som práve popísala. Prinesú významné výhody pre európskych spotrebiteľov a zvyšia efektívnosť našej práce. Bude nám cťou a potešením, eh, ak vám budeme môcť ako prvým ukázať výsledky tejto práce. A zároveň by som vás chcela eh, pozvať na Mm, aby ste nás prišli navštíviť do EFSA v Parma v Taliansku. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a rada odpoviem na vaše otázky. Ja, Frau No, pani Žeslán Laniel, ďakujem vám veľmi pekne za pár slov k vašej činnosti. Od roku 2002 sa tento úrad mm, veľmi rozvinul, zlepšil svoju prácu. Parlament vás neustále podporoval a neustále opakujeme, že práca stále pokračuje. Máme teraz množstvo prihlásených do diskusie. Ako prvý sa prihlásil Richard Zeber. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne, vážená pani generálna riaditeľka, ďakujem veľmi pekne za vaše úvodné slova. Ako všetci viete, bezpečnosť potravín a v súvislosti s geneticky modifikovanými organizmami veľmi emocionálnou témou, ktorou sa naši občania veľmi intenzívne zaoberajú. Podľa eh, môjho názoru a podľa mojich informácií a teraz eh, nebola predložená žiadna eh, žiadosť o výrobok obsahujúci GMO, o ktorej by vaša štúdia rozhodla mm, negatívne, alebo ktorá by ju e, zamiet, ktorú by vaša agentúra zamietla. Aj keď nie sú žiadne vedecké dôkazy o tom, že sú zdravotne nezávadné tieto veci. Mohli, mohli by ste nám bližšie e, popísať rozhodovacie procesy v tejto oblasti a, a prečo tie negatívne štúdie majú e, ale mali vplyv na vaše rozhodnutia. Druhá otázka súvisí s Noble Food a s tým nariadením. Podľa mojich informácií veľmi úzko spolupracujete s, alebo plánujete úzku spoluprácu s e, americkou Food and Drug Administration. Ja e, dúfam, že nám k tomu niečo bližšie poviete, pretože určite nikto v Európe si neželá e, americké štandardy a americké normy a preto by som si rád vypočul vašu, vaše stanovisko k tejto veci. No a tretia vec sa týka e, nanomateriálov, aké novinky máme v oblasti hodnotenia rizík. Je to e, nová technológia, mnohí si od nej slúbujú veľmi veľa, e, ktorá už možno sa používa v oblasti podpory potravín, takže požiadal by som vás o nejaké aktuálne informácie. Ďakujem pekne, Richard Zeber, Linda McEwan. Ďakujem pekne, vážený pán predseda ďakujem veľmi pekne e, za to, že ste prišli na zasadnutie nášho výboru. Tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu. Hovorili ste o tých e, zdravotných oznámeniach alebo žerostiach. Dúfam, že sa nám tým e, podaria, podarí zamedziť používaniu tých oznámení, ktoré sú zavádzajúce. Ale chcela by som sa venovať teraz výživovým nejakým profilom. K legislatíve, ktorú sme prijali v spolupráci s radou, sme sa snažili o, o právne akty, ktoré musia ktoré by nariadovali, aby boli tieto profily na tých e, oznámeniach o potravinách. A ja by som, mňa by zaujímalo, čo sa teraz deje vlastne, pretože minulý týždeň sa, sa ma viacej ľudia pýtali a hovorili, že rokovania e, strácajú svoj cieľ, no a Európska komisia teraz hľadá možnosti, e, aby tieto zdravotné oznámenia boli na potravinách, ktoré vôbec nie sú zdravé. No a o to nám určite nejde, aby napríklad aj zmrzlina mala takéto oznámenie alebo označenie Určite nikto nechce, aby boli stiahované potraviny z trhu, ale nemôžu mať predsa um, označenie zdravého výrobku. A mňa by zaujímalo, ako prebiehajú diskusie, kedy môžeme očakávať výsledok. Ďakujem pekne. A teraz Chris Davis. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani riaditeľka, vy ste v, vo svojich úvodných slovách zdôraznili, že EFSA sa stará predovšetkým o bezpečnosť potravín ale rozsah jej práce prekročila túto hranicu. Hovorili ste o GMO a tak ďalej. A mňa by zaujímala otázka včiel a včelých spoločenstiev. Kde je tá hranica? Komisia začína vnímať EFSU ako súdcu biodiverzity a, a roz, ktorý rozhoduje o tom, či niektoré produkty sú, ktoré majú nejaký dopad, alebo nemajú dopady na hmyz. A ja si myslím, že tu EFSA prekračuje hranice svojho pôvodného mandátu, ktorý bol volený veľmi starostlivo. Takže čo myslíte, ako ďaleko by mal siahať osa kompetencií úradu EFSA? A čo myslíte, možno v, akom, v akých rozmeroch by sa mali týmto zaoberať iné orgány a agentúry Európskej únie. Ďakujem pekne. Sandrine Bellier. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani riaditeľka, chcela by som sa vrátiť eh, obzvlášť k jednej eh, z posledných hodnotení, hodnotení rizika eh, kukurice 808 do, um, Ľudia v tomto sektore sa domnievajú, že to môže predstavovať nebezpečenstvo pre kultúru eh, kukurice, geneticky modifikovanej kukurici. Avšak teraz eh, zatiaľ špecifikované labori, laboratórium pre eh, takúto genetickú modifikovanú kukuricu stále neexistujú. Sice EFSA vypracovalo štúdiu o zhodnotení dopadov roku 2008 EFSA verejne uznalo je svoju schopnosť, že môže teda e, dostať svojim e, legálnym záväzkom a teda prehodnotiť z dlhodobého hľadiska dopad na životné prostredie tých, tejto kukurice. Preto mám tri otázky, dúfam, že mi na to odpoviete. Na jednej strane, či vy súhlasíte s tým, že súčasný dlhodobý e, účinok geneticky modifikovaných rastlín môže byť neškodlivý voči životnému prostrediu. Teraz a sa ako za mieni v júni, e, e, teda e, zareagovať na správu, ktorá bola vypracovaná v júni 2009, takisto aj v oblasti rastlín, ktoré neboli špecifikované. A teraz, pokiaľ ide o dopad tejto kukurice na životné prostredie, či by nemal byť dostatočným motivom na to, aby sme nedovolili pestovanie tejto kultúry. Ďakujem. Bolo veľmi rýchle a tlmočníci mali evidentne problém, pretože keď čítate text, tak potom je z toho eh, rôzne, eh, rôzny prejav a je to príliš prekombinované. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. No, čo sa týka činnosti v oblasti geneticky modifikovaných organizmov, tak by som mohla mm, na úvod spomenúť niektoré čísla. Od vzniku FC sme sa zaoberali presne 198 žiadosťami o povolenie GMO. Niektoré, v niektorých prípadoch už sme vydali aj vedecké posudky. No a z tohto počtu 98 žiadostí 8 eh, bolo stiahnutých zo strany samotného žiadateľa a potom, čo sme požiadali o dodatočné informácie. Takže máte pravdu, ak tvrdíte, že nikdy sme nevydali negatívne posudky eh, a negatívne zmysle, že to spôsobuje eh, riziko alebo nebezpečenstvo pre zdravie alebo prírodu, ale keď sme požiadali o ďalšie informácie niektorých žiadateľov, tak stiahli svoje žiadosti. No a ja si to vysvetľujem tak, že tým sa preukázalo, že my sme identifikovali možné obavy, ťažkosti a oni to nepokladali e, za hodné pokračovania v procese hodnotenia rizík a následného povolenia. To treba zohľadniť. Ďalšie číslo, ktoré by som chcela uviesť, je, že pre 95 žiadostí, ktoré obdržíme, žiadame žiadateľov o dodatočné informácie. Takže aj my veľmi aktívne pristupujeme k hľadaniu a zhromažďovaniu dodatočných informácií na to, aby naše posudky boli adekvátne a náležité. Vy ste hovorili o spolupráci, o našej spolupráci nielen v oblasti alebo hovorili o spolupráce s americkou Food and Drug Administration, a to nielen v oblasti potravín. No, poviem to tak zo širšieho kontextu. My si myslíme, že je, je dôležité spolupracovať na medzinárodnom poli. Poprvé, kvôli tomu, aby sme dokázali využívať všetky údaje a hodnotenia rizik, ktoré sú dostupné mimo Európy ale rovnako, pretože si myslíme, že je dôležité tiež vplývať na prebiehajúce práce v rámci medzinárodných organizácií. No a preto tiež sa podielame na Codex Alimentarius, na podporu komisie alebo na prácach v OSED pri vypracovávaní usmernení. E, FDA je tiež našim dôležitým partnerom my nechceme nejak harmonizovať eh, naše normy a prácu, ale myslím, že je dôležité eh, deliť sa o vedecké informácie a poznatky. No a preto sme v roku 2007 eh, podpísali dôvernú dohodu alebo dohodu o výmene dôverných informácií za FDA, ktorá bola pre nás veľmi prospešná v problematike napríklad klonovania alebo nanotechnológií. Dostali sme informácie, ktoré neboli vždy verejne prístupné, ale v USA boli dostupné. Takže takto spolupracujeme s FDA a ďalšími organizáciami. Pre európske vedecké organizácie, ktorým patrí aj EFSA, je veľmi dôležité mať prístup k najaktuálnejším informáciám z vedeckej oblasti a rovnako e, vplývať a podielať sa na medzinárodnej spolupráci. Čo sa týka nanotechnológií a nanočastíc, máte pravdu, je to rozvíjajúci sa, rozvíjajúci sa oblasť. A minulý rok sme dostali mandát z Európskej komisie, ktorá nás požiadala, či môžeme pomôcť pri identifikácii a charakterizácii nebezpečenstiev a rizik, ktoré súvisia s využívaním týchto technológií v potravinách a krmivách. Dostali sme prvé, prvý vedecký posudok. Je to veľmi náročná oblasť, pretože len o, bezpečnosti, o bezpečnostných aspektoch a rovnako o dopadoch na životné prostredie tejto technológie v súčasnosti sa ďalej podielame na práci v tejto oblasti a zistujeme, či dokážeme Európskej komisii pomôcť pri vypracovávaní usmerňujúcich dokumentov v priebehu regulačného procesu. Ale je to veľmi náročná oblasť. Náš vedecký výbor do tohto obdobia povedal, že toxikologické štúdie, ktoré sa používajú pre iné, tie konvenčné produkty sa môže uplatňovať, ale potrebujeme individuálne hodnotenie rizik všetkých nanočastíc. Už sme zhodnotili dve žiadosti o používanie nanočastíc v EFSE. Jedna sa týkala obalov a súčasti obalov potravín a konštatovali sme, že rizika pre spotrebiteľov sú veľmi nepravdepodobné, pretože je veľmi malá pravdepodobnosť prechodu nanočastíc z obalov do potravín. A ďalšia žiadosť sa týkala využívania nanočastíc v krmivách. No a povedali sme, že neexistuje dostatočné množstvo údajov na to, aby sme dokázali zrealizovať takéto zhodnotenie rizik. Čo sa týka zdravotných otázok, aby ste hovorili o nutričnom alebo výživovom profile vydali sme vedecký posudok, ktorý teraz informuje o práci komisie a členských štátov, pretože ako viete, tak o nutričných profiloch nemôže rozhodovať EFSA, ale komisia a členské štáty. My pomáhame komisii v prípravných prácach. Snažili sme sa, alebo snažíme sa použiť údaje, ktoré máme k dispozícii na preskúšanie realizovateľnosti rôznych systémov nutričných profilov. Takže nemôžem plne zodpovedať vašu otázku a ani by som nemohla, eh, či to ide správnym smerom, pretože to je rozhodnutie, ktoré prípada niekomu inému. My sme komisii poskytli odborné poradenstvo a, a neustále ich im pomáhame pri hodnotení realizovateľnosti tohto systému. Ale hovorím, to je rozhodnutie, ktoré prípada tomu rizikovému manažerovi. No a je pravda, že práca, ktorou sa zaoberáme, zahrňa čoraz viac oblastí, ktoré možno nie priamo, ale nepriamo majú dopad a vplyv na bezpečnosť potravín Myslím, že všetci viete o vzťahoch medzi životným prostredím a zdravím a o tom, ako znečistenie životného prostredia môže ovplyvniť bezpečnosť potravín. A na druhej strane procesy výroby potravín majú tiež vplyv na, a môžu mať vplyv na životné prostredie. Takže, ako som povedala, čoraz viac sa venujeme hodnoteniu environmentálnych rizík, ale my nerozširujeme náš mandát nad rámec toho, čo stanovuje e, nariadenie o založení úradu EFSA. A to sa týka aj geneticky modifikovaných e, organizmov, e, kde sa hovorí, že EFSA by mala poskytovať posudky o tom, aké sú dopady GMO na životné prostredie. Druhá časť je, že keď spracovávame žiadosti na aditíva, potravinové aditíva, často dostávame žiadosti o posúdenie týchto aditív na životné prostredie. Samozrejme, pravidelne hodnotíme vplyv kontaminátov ako kadmium, olovo, na životné, v, v prírode na potravinový reťazec. No a čo sa týka včiel, vy ste hovorili, že to je mimo na rámca našich kompetencií, je potrebné uvedomiť si, že zdravie zvierat je plne súčasťou naši, naši, našeho mandátu. O tom nás už poučila história že všetko, čo, sa, čo má svoj pôvod v živočišnej výrobe, má vplyv na našu stravu. Takže zdravie zvierat je súčasťou nášho mandátu. Rovnako si treba uvedomiť, že využívanie pesticídov, ale rovnako eh, choroby zvierat majú vplyv na zdravie včiel. No a preto sme nedávno spustili projekt spolupráce s členskými štátmi, a to žiadala komisia a, a niekoľko členských štátov, alebo žiadali o zhromaždenie údajov a ďalej o analýzu týchto údajov na to, aby sme členským štátom pomohli lepšie identifikovať, aké sú dôvody tých hlavných problémov, ktorým čelia eh, v čelie spoločenstva v niektorých alebo väčšine členských štátov. A to hlavne tie skutočnosť, že vymierajú celé spoločenstva včiel. No a na tomto alebo z tohto pohľadu sa venujeme včelám, čo sa týka Monej ten. Takže najskôr by som chcela povedať, že pravidelne aktualizujeme naše usmernenia pre GMO. A to sú dokumenty, e, ktoré e, náš panel pre GMO opísal, a rovnako to platí pre iné oblasti, opísal e, metodológiu hodnotenia rizik, rizik, pretože je veľmi dôležité čo najpresnejšie opisovať, popisovať tú metodológiu, ktorú využívame. Z dôvodu transparentnosti a rovnako zohľadňujeme posledné vedecké výdobytky. Takže pravidelne aktualizujeme tieto usmernenia, kde opisujeme metodológiu hodnotenia rizik. A konkrétne ste sa spýtali, že minulý rok sme mali aktualizovať časť, ktorá sa týka hodnotenia environmentálnych rizík a to už je súčasťou hodnotenia rizík, ktoré vykonávame pre GMO. No a konkrétne sme boli požiadaní vypracovať alebo zaoberať sa dlhodobým dopadom GMO a ako môžeme posilniť hodnotenie rizík o ten dlhodobý dopad. My už teraz, a, alebo toto je už súčasťou našich hodnotení rizik teraz, ale treba tiež povedať, že to je veľmi náročná oblasť, pretože to slovo dlhodobé znamená, že potrebujeme zhromažďovať údaje o GMO počas dlhého časového obdobia. Takže v súčasnosti máme skúsenosti s GMO a s využívaním geneticky modifikovaných organizmov približne 10 rokov. A ako viete, žiado, žiadatelia a členské štáty musia monitorovať a musia rozvíjať programy pozorovania životného prostredia. No a preto v prípade každej žiadosti hodnotíme e, dopad geneticky modifikovaných organizmov na životné prostredie, ale tým modifikujeme aj naš, e, naše usmernenia a našu metodológiu. Ale je to dlhodobý proces. Niektoré poznatky vedy zo súčasnosti môžu byť zajtra už nesprávne. My nemôžeme predsa e, zastaviť sledovanie, pretože veda bude možno zajtra iná. My môžeme len sledovať, hodnotiť tie rizika a vyjadriť, a väčšinou sa to tak stáva, aké sú nejasné otázky, ktoré s tým súvisia. Takže tým som zodpovedala aj tú otázku aktualizácie usmernení a tá aktualizácia sa bude týkať ďalšieho posilňovania hodnotenia dopadov GMO na necieľové organizmy. A to je tiež cieľom našej práce, ale samozrejme, môžeme to ešte ďalej rozvíjať, ďalej na tom pracovať. Takže, aby som to zhrnula, chcela by som povedať, samozrejme, vo všetkých oblastiach posilňujeme a predovšetkým v týchto nových, ako nanotechnológie, klonovanie, geneticky modifikované organizmy, snažíme sa zlepšovať našu metodológiu hodnotenia rizik ale tiež pomáhame manažerom rizik a aktualizujeme tie najnovšie vedecké poznatky. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne. Ešte tu máme štyroch žiadateľov. Nech sa páči. Ja, dank wel, voorzitter. En Katrien, bedankt dat je hier weer bent. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ďakujem za to, Katrin, že ste prišli. Najprv vám chcem poďakovať za to, že počas 2,5 e, roku, keď e, som bola kontaktnou osobou ako aj členom vám chcem povedať, že podľa mojej skúsenosti vy ste absolútne schopná na to, aby ste nám zareagovali teda a odpovedali na naše otázky. Ale musím povedať, že kontakt s Európskym parlamentom alebo medzi Európskym parlamentom a EFSO je vynikajúci. Vy viete, že ja mám kritického ducha. Takže chcem vám položiť niekoľko kritických otázok. Dúfam, že vám to nebude vadiť a odpoviete e, tak, ako ste odpovedali aj pred chvíľočkou na ďalšie otázky. Vypočula som si, že v poslednom čase je čoraz viacej e, sa hovorí o glutamáne MSG 24, to je vlastne aditívum pre vylepšenie chuti. Neviem, že či mi viete na to odpovedať, ale po tom, ako som preskúmovala túto otázku, by som chcela od vás získať odpoveď. Ďalej niekoľko obav alebo riziko v, pre zdravie, pre alergie by to mohlo mať. Chcem sa spýtať, pretože EFSA už vykonala prieskum v e, tejto oblasti. Neviem, máte nejaké nové údaje alebo nejaké nové e, hodnotenie eventuálne bolo vykonané? A ďalšia otázka k situácii e, personálu v FC počas predchádzajúceho mandátu. Boli tu e, veľmi kritické názory zo strany Európskeho parlamentu a musím povedať, že EFSA zareagovala vždy adekvátnym spôsobom, ale počas poslednej výmeny korešpondície bola otázka zo strany Európskeho parlamentu položená, že či ide o alebo či by mohla možné zabezpečiť nezávislý e, prieskum v rámci personálu, kde by sa personál vyjadril k tejto otázke a vy ste odpovedali, že áno, v roku 2008 sme už vypracovali takúto podobnú, eh, takýto podobný prieskum, ktorý zodpovedal eh, práve týmto kritériám, pokiaľ ide o personál, ale bol tu konkrétny cieľ zo strany Európskeho parlamentu, prečo sme vlastne položili túto otázku, pretože šlo o špecifickú eh, situáciu. Zamýšľate teda už čoskoro znovu spustiť takúto anketu, takýto prieskum medzi personálom. Mohli by ste nám k tomu povedať pár slov ďalej, pokiaľ ide o potravinový e, profil. Ďalej e, e, som počula o tom, že boli vykonané prieskumy ohľadom aspartému. Neviem, že či to bude možné adaptovať na vnútorný poriadok EFC. Ďakujem pekne. A kolegyňa bola našou kontaktnou pracovníčkou, ktorá spolupracovala s EFSO, takže touto cestou vám chcem poďakovať za prácu, ktorú ste odviedli. Bolo to naozaj veľmi prospešné. Ďalší sa hlasí pani Grostet. Ďakujem pekne, pán, presne, pani predsednička. Je to pre nás naozaj veľmi e, veľký zážitok, že vás vypočujeme na, na tom našom výbore pre životné prostredie. Ja už som odpovedala na niekoľko Eh, tém, ale chcela by som sa teraz vrátiť k eh, eh, legislatíve, ktorá sa týka nových potravín, New Foods. Vy sa e, práve chystáte schváliť tieto e, nové e, potraviny. Vy ste tým centrálnym kľúčovým pilotom, takže vy ste vlastne ten hodnotiaci orgán, ktorý sa týmto zaoberá. Viem, že tu boli niektoré, niekoľko žiadostí, ktoré k vám prichádzajú ohľadom tohto každý rok, či už ide o prírodzené potraviny, alebo ktoré nie sú bežné v Európe, ale ktoré sú bežnými na iných kontinentoch, či už ide o nové potraviny, ktoré pochádzajú z potravinárskeho priemyslu a chcel by, aby som teda vedieť, e, kde sa nachádzate v oblasti teda neho e, postupu e, schváľovania týchto nových potravín, či tieto zrýchľujúce alebo rýchlejšie postupy môžu byť realizované v dvoch prípadoch. Poprvé, keď Európa neposkytne schválenie využívanie takéhoto nového produktu, alebo keď je potrebné naozaj podporovať eh, inovácie a nie ich zabrzdevať. Takže chcela by som vedieť, či pretože to je ešte dodatočné, dodatočná záťaž pre vás. Pred chvíľočkom sme o tom hovorili, vy ste povedali, že máte čoraz viacej zodpovednosti. Takže či v skutočnosti máte dostatočné zdroje na to, aby ste uh, sa zaoberali aj takýmito zodpovednými ste, aby ste vyhli k tomu, aby neprichádzalo k zbytočnému omeškaniu v rámci vašej práce. Ja teda by som chcela vedieť, že či ako vlastne využívate potom tieto expertízy, ktoré sú realizované alebo získavané národnými e, orgánami, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou potravín, e, ako je aké je prepojenie a aké sú vzťahy medzi týmito orgánmi vnútroštátnymi a medzi vami. Ďakujem. Merci, Corinne Lepage. Eh, ďakujem pekne, ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, ďakujem pekne, pani predsednička, že ste teraz medzi nami. Hovorí pani Lupáš. Eh, jedna otázka, ktorá sa, týka, ktorá sa týka nanotechnológií a potom veľká otázka ohľadom GMO. Pokiaľ ide o nanotechnológie, ste nám povedali, že máte, ste preskúmavali dve a že dve ďalšie ešte teraz tými sa zaoberáte. Neviem, či to nie je trošku Eh, nebezpečné, keď vieme, že teraz máme nejakých 150 nanočastíc, ktoré sú využívané tak v potravinárskom priemysle, ako aj v kozmetike a že sú to tie isté, eh, ktoré by mali umožniť európskym spotrebiteľom sa s nimi oboznámiť. To je prvá otázka. Druhá otázka, pokiaľ ide o, eh, geneticky modifikované organizmy. Najprv pokiaľ ide o metodiku a potom o formu. Pokiaľ ide o metodiku, Rada ministrov pre životné prostredie v roku 2008 eh, hovorila o oveľa lepšom zlepšeniu eh, praxe alebo EFSA, hlavne pokiaľ ide o riadenie teda vedeckej neistoty. Môžete nám povedať, v akom stave veci sa toto nachádza. E, neviem, že či chcete teda e, ostať na tej metodike alebo na tom konsenzus, ktoré vám umožňuje vlastne e, vydávať len stanoviska, že či by nebolo lepšie, keby menšinové názory a teda aj vyjadrenie vedeckých názorov by boli možné využiť ako aj predložiť parlamentu, ako aj rade, aby sme boli plne informovaní. Napríklad, eh, pokiaľ ide o kokoricu, ktorá bola spomenutá, viem, že už ste eh, vykonali tento prieskum a že tam neboli žiadne vedecké rozpory ako výsledok tejto, tohto prieskumu. Neviem, či by ste nemohli nájsť iný panel, ktorý preskúmaval túto eh, kukuricu, aby poskytol iný ďalší názor. Ďalej, pokiaľ ide o samotné štúdie teda štúdie, na ktorých, e, ktoré realizujete, e, sú vykonované kvôli tomu, že ich od vás žiadajú organizácie, ktoré chcú e, povoliť GMO. Nebolo by lepšie, keby ste mohli mať nezávislé prieskumy rizika, pokiaľ ide potom o schváľovanie takýchto GMO takisto ich genetického materiálu, pretože e, toto by nám možno mohlo umožniť, možno naši kolegovia nie sú s tým oboznámení, že v súčasnosti, keď je absolútne zakázané pre e, akéhokoľvek vedca, aby nakupoval takéto osivo, aby mohol e, vlastne vykonávať nezávislé štúdie k ohľadom GMO, pretože e, nikto si to tak neželá. Neviem, či by to bolo lepšie, aby táto úloha e, mohla byť zabezpečená a čo by uľahčilo tiež prístup k k týmto osívam zo strany nezávislých e, inštitúcií a organizácií. Ďalej, pokiaľ ide o metodológiu, e, to je všetko. Ešte k tomu dodám jeden prvok. Vy ste hovorili o dozore alebo dohľade. Viete, pani riaditeľka, že je ešte veľmi slabý tento e, dohľad vo väčšine európskych štátov, takže je veľmi naozaj ťažké mať predstavu o tom, čo sa vlastne teraz deje v danej oblasti. Nemáme žiadne obavy e, zatiaľ, pokiaľ ide o biodohľad, avšak tá realita môže byť úplne iná. Po druhé, moja druhá otázka sa týka teda samotnej podstaty veci. Vy ste prednedávom schválili, vy ste nám vlastne dali priaznivé stanovisko k, trým, k trom novým GMO. To sú GMO tretej generácie, ktoré vlastne miešajú e, zmrazenie nie, e, herbicidné gény s e, ďalšími génmi. Niektorí z nás, e, myslím, mm, že konkrétne ide o jednu rastlinu, nebola podrobená žiadnej predbežnej analýze. Neviem, či je s tým problém, aby sme teda predložili priaznivé stanovisko ku takým gémom, ktoré sú 2-3 krát to ktoré 2-3 krát tolerujú alebo sú odolné voči herbicídom. Neviem, že toto je veľmi dôležitá otázka podľa mňa. Viacerí z nás si ju kladieme, takže chcela by som vedieť váš odpoveď. O to viacej, že otázka pesticídov, e, čo čoraz viac je prediskutovaná v Európe, prečo GMO, ktoré e, sú zložené z pesticídnych jedov, spôsobujú problému zatiaľ, čo tie ďalšie nie. Ďakujem. Merci beaucoup, Anna. Ďakujem pekne. Tak, formand. Først tusind tak for deres øh, udførelse. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv chcem poďakovať eh, za eh, vašu eh, kompletnú odpoveď, pani riaditeľka, a za váš úvodný príspevok. Vy ste e, spomenuli dve veľmi aktuálne témy a ja by som vám chcela položiť e, dosť klasickú otázku. Táto otázka sa týka výroby potravín pre e, živočíchy. Čiže ide o suché krmivo, ktoré do ktorého sú pridávané určité rastliny. Neviem, či vaša agentúra sa venuje aj všetkým týmto otázkam. Neviem, či viete, aký by mohli byť dopady tohto všetkého na kvalitu mesa a e, aké by mohli byť aj dlhodobé dopady na zdravie ľudí. E, či sú e, tu aj rizika alergií, ktoré by eventuálne z tohto mohli vzniknúť. Ďakujem pekne a teraz Vitorio ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani Žislen eh, Lenel. Chcel by som sa eh, spýtať na eh, e- etiketáž, čiže označovanie produktov, ktoré sa týkajú vlastne bezpečných potravín, ale obzvlášť by ma zaujímalo to, že prečo neposkytujú informácie presnejšieho charakteru ohľadom diety. Čiže ako môžeme zabezpečiť, alebo ohľadom stravy, ako môžeme zabezpečiť, že e, sa nevyužíva e, ju e, práve nezdravé potraviny. A ako môžeme vlastne zabezpečiť vyváženosť alebo vyváženú stravu, pokiaľ ide o potraviny, ktoré nie sú spomenuté na etikete, pokiaľ ide o ovocie, zelenine a tak ďalej ktoré kupujeme. Takže domnievam sa, či môžem, teda, e, či by to mohla vlastne vykonávať EFSA, ale možno, že je na to lepší kandidát, ktorý by e, skúsil poskytnúť európskemu občanovi všetky informácie, aby si zabezpečil vyváženú stravu, hlavne pokiaľ ide o obezitu, ktorú ktorá predstavuje veľké riziko pre ľudské zdravie. Ďakujem. Yes. Up to you to answer. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem za vaše úprimné slova, pani Liota. Čo sa týka glutamátov, nemôžem okamžite odpovedať, ale môžem vám povedať len toľko, že začíname prehodnocovať bezpečnosť všetkých potravinových aditív, ktoré sa predávajú na európskom trhu. Túto revíziu, toto prehodnotenie vyžiadala Európska komisia a začíname s farbivami potravinovými a do konca, do koncom tohto mesiaca by sme mali vydať prvú správu o tých farbivách, na ktorých sme pracovali a možno vás bude zaujímať, že je to 6 z tých farbív, ktoré sa použili v rámci štúdie zo Southampton, ktoré v podstate majú potenciálny dopad na v podstate správanie týchto farbív, čiže glutamát bude súčasťou revízie všetkých potravinových aditív a ako náhle sa vrátim k nám do Talianska, tak vás bude môcť aktuálnejšie informovať o tom, aká je situácia s glutamátom a kedy v podstate bude prehodnotená jeho situácia. Čiže pošlem vám tieto informácie s parmi. Čo sa týka pracovníkov EFSA, k tomu môžem povedať, toľko, že v podstate sme končili náber, nábor pracovníkov, je ich okolo 250 celkový stav, takže sme takmer na maxime, čo máme v rámci teda pracovných, pracovných miest. E, ešte stále máme voľných možno nejakých 20-30 e, pracovných zaradení. Od začiatku sme boli veľmi opatrní a snažili sme sa získať ľudí, ktorí majú skúsenosti jednak z, z vedeckej práce, ale sú aj dobrí komunikátori. A v roku 2008 sme začali s meraním atraktívnosti organizácie ako pre pracovníkov, tak aj pre odborníkov. A jedna z metód, ktorú vyžívame ako podobne ako mnohé iné organizácie, je metóda, ktorú robíme každý rok. Robíme prieskum medzi pracovníkmi a robíme aj prieskum medzi odborníkmi, pretože, ako som povedala, spolupracujeme viac ako s 1500 expertami. Takže v 2008 roku sme v podstate robili druhý takýto prieskum, respektíve poprvýkrát sme dostali viac ako 100 otázok a obnovíme to v novembri tohto roku a potom každý rok, tak aby sme vedeli zistiť a zmerať, či ešte stále ako organizácia sme atraktívna ako zamestnávateľ alebo nie. Výsledky prvého prieskumu boli, ja teda ich pokladám za pozitívne, to sú moje skúsenosti z pozície manažera, 87% len na ilustráciu, 87% našich zamestnancov v kontexte tohto prieskumu sa vyjadrol v tom zmysle, že sú radi a sú hrdí na to, že pracujú pre sa, čo je dobrý signál. To neznamená, že život je ľahký. Spomenuli sme aj stále väčšiu pracovnú záťaž v rámci organizácie. Takisto to bola mladá organizácia na začiatku, ktorú sme museli budovať. Museli sme v podstate budovať aj kultúru, aj spoločnú víziu. Takisto sme museli vypracovať si politiky ľudských zdrojov. Tam sme naozaj spravili veľký pokrok a navyše, myslím si, že sa nám aspoň doteraz darilo e, zachovať nízku fluktuáciu, čo takisto svedčí o atraktívnosti tejto organizácie, ale samozrejme ďalšie informácie vám rada poskytnem, ak vás zaujímajú predovšetkým výsledky toho najbližšieho prieskumu medzi zamestnancami, ktorý spravíme o niekoľko týždňov. Čo sa týka asparténu, v roku 2000 sme vlastne potvrdili bezpečnosť používania tohto aditíva, tohto sladidla. Ale ako viete, bola to veľmi kontroverzná záležitosť. Toto, toto potravinový do, prídavok je veľmi kont, kontradiktorný. Pre všetkým na žiadosť Spojeného kráľovstva sme skúmali, či by bolo možné eventuálne použiť tie prípady, ktoré stále hlásia niektoré členské štáty, prípady potenciálnej intolerancie, alergie alebo negatívneho dopadu na zdravie. Takže v Spojenom kráľovstve sa robí štúdia a súhlasili, že to nám to dajú k dispozícii, ako aj sieti 27 národných agentúr. Budeme mať zasadnutie národných odborníkov v novembri tohto roku a Takisto vydáme správu, ktorá bude k dispozícii, vedeckú správu, ktorá bude k dispozícii pre verejné konzultácie. Takže k tejto otázke sa ešte vrátime nie v tom zmysle, že sme mali nejaké zásadné pochybnosti, ale chceme byť ako otvorená transparentná organizácia a preto si myslíme, že je dôležité práve pri takýchto kontroverzných otázkach zabezpečiť ďalší monitoring tých prípadov, ktoré verejnosť nahlásila v niektorých členských štátoch, Čiže to sú naše zámery. Áno, pani Kostet, nariadenie o tzv. nových potravinách pred predstavuje ďalšiu pracovnú záťaž pre EFSA práve preto, že ten postup je centralizovanejší, aj preto, že máme prísnejšie, kratšie lehoty, aj preto, že ten postup pre nové potraviny dovážané z tretich krajín prináša za sebou nový prvok, kde v podstate obraciame dôkazné bremeno Inými slovami povedané, my musíme dokázať, že je tu potenciálne negatívny dopad na zdravie, zatiaľ čo v iných oblastiach je to na žiadateľovi, aby dokázal, že produkt je bezpečný. Čiže tu vlastne meníme e, prácu pri hodnotení, čo prináša ďalšiu, ďalšiu pracovnú záťaž pre EFSA. Vo všeobecnosti, ale aj konkrétne čo sa týka nových potravín, sa je asi správne a korektné povedať, že rozpočtový, rozpočtový orgán, pre všetkým parlament, nás podporil. Čiže áno, doteraz sme mali dostatočné finančné prostriedky, ale zároveň je pravdou, keď poviem, že keď sa pozrieme na stále rastúcu pracovnú záťaž v súvislosti aj s novou legislatívou, ktorá sa schvaluje, Hovoríme tu o nových potravinách, ale takisto by sme mali spomenúť aj enzymy, kde sa očakáva, že dostaneme asi stovky žiadostí, tzv. inteligentné aktívne obalové materiály, takisto tie žiadosti, ktoré určite v blízkej budúcnosti dostaneme v súvislosti s procesmi na recykláciu plastov, doplnky alebo aditíva do krmovín, kde za najbližších 3 či 5, 3 či 5 rokov musíme prehodnotiť viac ako 20, 2500 krmovinových aditív E, naozaj k tomu všetkému potrebujeme, aby sme dostatočne boli finančne vybavení a trebujeme teda podporovať vašu podporu. Je pravda, že v EFSA sa snažíme optimalizovať naš, využívanie našich zdrojov. Nie je to len tak, že by sme stále žiadali ďalšie finančné prostriedky, naozaj sa snažíme efektívnejšie využiť tie zdroje, ktoré máme. Predovšetkým sme pokročili a naďalej mienime pokračovať e, v procesoch spracovania žiadosti, tak aby sme boli efektívnejší a účinnejší. Stále viac spolupracujeme s národnými vedeckými organizáciami, ako som to už spomínala, a predovšetkým žiadame Národné agentúry bezpečnosti potravín a, a vedecké organizácie v členských štátoch, aby nám pomáhali predovšetkým v tých prípravných prácach v súvislosti so žiadosťami, schvalovacími žiadosťami. Čiže aj to vnímame ako zdroje pre EFSA aspoň z našej strany. Ale ak mám byť korektná, musím povedať, že v budúcnosti môžeme pravdepodobne budeme potrebovať ďalšie zdroje, pre všetkým, ak budeme dostávať nové a nové žiadosti. A ak chceme aj viac zapájať členské štáty do našej práce, aby sme e, zachovali a zase ďalej rozvíjali ich vedecké poznatky. E, budeme asi potrebovať zvýšiť financovanie národných úradov e, bezpečnosti potravín, ako aj národných vedeckých organizácií. Čo sa týka nanotechnológií a nanočastíc, ak môžem povedať, poviem len, ale zároveň už to predstavuje množstvo práce, čiže len tie nanočastice, ktoré môžu byť obsiahnuté v procesoch, ktoré vedú k ochrane potravín a krmovín. To znamená, ako v tých ďalších oblastiach, ako ste spomenuli, napríklad v kozmetike, tam je určite množstvo nanočastíc, ktoré sú na trhu, ale to nespadá do našej kompetencie, to je jasné. Samozrejme, nás zaujímajú údaje ktoré existujú v týchto oblastiach, pretože to môže byť relevantné aj v kontexte hodnotenia rizik nanočastíc v potravinovom reťazci, ale my nehodnotíme nanočastice ako také, pokiaľ nie sú súčasťou potravín, krmovín alebo procesov výroby potravín či krmovín. Čo sa týka GMO, tu ste mali množstvo pripomienok. Začnem s odporúčaním rady v decembri 2008, kde rada vyjadrila predovšetkým odporúčanie, nielen teda, ale aj odporúčanie o hodnotení rizika, ktoré sa robí na európskej úrovni a predovšetkým v súvislosti s prácou EFSA. Dôkladne sme si prečítali tieto odporúčania rady vnímame ich ako podporu práce EFSA. Nehovoríme, že všetko je dokonalé, všetko je v poriadku, ale vnímame ich ako podporu práce EFSA a všetkým ako zdôraznenie významu úlohy vedeckého hodnotenia rizika pre zdravie obyvateľstva a životné prostredie. Ako je to dôležité v tomto kroku? Je to jeden krok celého procesu, je to súčasť toho postupu, ale je to súčasť, ktorá je veľmi dôležitá. My v podstate E, sa musíme postarať o tie odporúčania rady, ktoré sa nás týkali. Pre všetkým tam boli dva základné odporúčania v súvislosti s našou prácou. Posilňovať transparentnosť práce a stále viac sa snažíme v tejto oblasti. Na ukážku spomeniem len toľko, že 14. až 15. septembra tohto roku bola v Bruseli konferencia s vedcami rôzneho pôvodu, sú to členovia našich vedeckých panelov, ale zároveň aj odborníci z členských štátov, ktorí sa zapájajú do hodnotenia rizika GMO. Boli to odborníci z mimovládnych organizácií a odborníci z výrobného sektoru. E, Európske environmentálne byro a podobné. E, mimovládne organizácie. Ďalším príkladom je napríklad to zasadnutie v piatok v Parme, kde sme privolali Green, e, prizvali Greenpeace a priateľov Zemegule, e, ktorí sa zúčastnia tejto diskusie a budú tam aj členovia panelu a bude sa diskutovať o geneticky modifikovanej potravine, ktorá má žiadosť na schválenie a ktorá sa diskutuje, takže žiadame ich názor takisto. Ďalší NR uh, e, Rice 62, v podstate je to uh, Ryža 62, tam bolo v podstate určité nedorozumenie ohľadom nášho odporúčania, e, ohľadom toho, že je dôležité mať monitorovací program GMO. A došlo tu k nedorozumeniu a e, z toho je jasné, že potrebujeme mať viac úsilia v tejto oblasti, predovšetkým na úrovni manažerov rizika, pretože je to dôležité pre kvalitu e, hodnotenia rizika životného prostredia, ktoré robí EFSA. Potrebujeme stále viac údajov, ktoré boli zozbierané v rámci monitoringu a dohľadu. Takisto s Greenpeace a Friend of the Earth sme diskutovali o našich pracovných postupoch, ako aj o odporúčaniach rady, ktoré sa týkajú našich hodnotení rizik. Ďalší aspekt, ktorý je súčasťou v podstate ďalším dôležitým odporúčaním rady, súvisí e, so našou spoluprácou s členskými štátmi. Možno viete, že pre všetkým v rámci Monetary E, sme sledovali predovšetkým kvalitu dialógu e, s odborníkmi členských štátov a snažili sme sa postarať o to, aby tie naše vedecké posudky zohľadnili všetky aspekty, na ktoré upozorňujú odborníci členských štátov. A pre nás to predovšetkým tá, tá príloha, ktorá sa stala teraz veľmi dlhou prílohou, je to tzv. príloha G, tá je veľmi dôležitá, tam sú zhromaždené všetky pripomienky členských štátov a tam v podstate odpovedáme na každú, každú čičku pripomienku. V našej práci, a to súvisí s GMO, ale zároveň aj s, so všetkými oblastiami, v ktorých pôsobíme, snažíme sa zabezpečiť aby sme zohľadnili všetky menšinové názory. V EFSA sa stáva, že po niekoľkých týždňoch či mesiacoch práce našich panelov sa nám nepodarí dopracovať sa ku konsenzu. A môžem uvieť množstvo príkladov, kedy sme mali menšinové stanoviská, ktoré vyjadril možno jeden či dvaja e, členovia panelu. Bolo to v paneli pre zdravie a blahobyt zvierat. Takisto to bolo nedávno v rámci spoločného stanoviska GMO a biohazard panel o mikrobiálnej rezistencii, ktorú je možné previesť z GMO na životné prostredie. Takisto sa to udialo nedávno e, v rámci panelu o zdraví rastlín. Takže sú to veci, ktoré, ku, ktorým dostáva, ku, ktorým dochádza. Nie vždy sa snažíme, respektíve snažíme sa dopracovať ku konsenzu, ale keď sa nám to nepodarí, keď máme menšinový názor, tak ho zohľadníme, uvedieme v našom stanovisku, popíšeme a takisto ho dáme k dispozícii verejnosti. Takže neschovávame, neskrývame menšinové názory a samozrejme to je základný princíp, ktorým sa riadíme v našej práci. Takisto sa snažíme vyjadriť aj v tých oblastiach, kde pracujeme, vyjadriť aj neistotu, ak existuje. Veda je o pochybnostiach, o otázkach a vo všetkých oblastiach, kde robíme hodnotenie rizik, jednoducho nemôžeme vo všetkých povedať, že je to najisto, je to tak. Aj my sami, nám samým, samým niekedy chýbajú údaje, máme určité pochybnosti a naozaj sa snažíme tieto pochybnosti náležite vyjadriť. A náš vedecký výbor má usmernenia pre vedecké panely, čo sa týka prípravy stanovisk a ako v nich vyjadriť neistoty. Samozrejme je to ťažké pre všetky v určitých oblastiach, ako napríklad, keď hovoríme o nových technológiách, tam tá neistota môže byť vysoká. E, v našom stanovisku o klonovaní napríklad uvádzame, že máme veľmi málo údajov a že je veľmi ťažké spraviť hodnotenie rizika. Hoci tam takisto naznačujeme, že na základe údajov, ktoré máme k dispozícii, ale takisto si dali na tom záležať, aby sme spomenuli, vyjadrili, že tam je vysoká miera neistoty, ale zároveň sme povedali, že čo sa týka napríklad bezpečnosti potravín v súvislosti s technológiou klonovania, je nepravdepodobné, že tu bude riziko, ale na druhej strane sme uviedli, že máme veľké výhrady v súvislosti s ochranou zdravia a blahobytu zvierat. V EFSA Nemáme problém s tým, keď nás niekto spochybní. Veda znamená aj diskusiu a musíme prezentovať vaše, naše argumenty, musíme diskutovať a kvalita dialogu je pre nás dôležitá. Uvediem príklad e, MON 864. Máte pravdu, že bol publikovaný článok v jednom časopise o štatistických metódach pre hodnotenia rizika GMO. Ako náhle bola táto štúdia zverejnená, na EFSA sme sa rozhodli prehodnotiť túto štúdiu a interne sme spolupracovali s našimi odborníkmi v EFSA, ale aj s externými odborníkmi na štatistiku, aby panel pre GMO mal informácie a mohol hodnotiť výsledky tejto štúdie. A porovnali sme dve štatistické metódy, Jednu, ktorú použila EFSA a druhú, ktorú, ktorá bola uplatnená, použitá v tom článku, ktorý bol zverejnený v časopise, v odbornom časopise. A hoci sme uznali, že štúdia, ktorá bola zverejnená v tomto časopise Preview Journal, že tá štatistická metóda je relevantná a prípadne je použiteľná ako dobrá metodika. Zároveň sme uviedli, že to nemalo dopad na výsledok nášho hodnotenia rizika, pretože to nebolo biologicky významné. V podstate rozdiely medzi týmito dvoma štatistickými metodami neboli významné. Prepač, že vstupujem, púšťam sa možno do odbornejšej diskusie, ale myslím si, že je dôležité to povedať, že v EFSA nemáme problém s tým, že niekto spochybní naše výsledky. Radi sa pozrieme na nové vedecké dôkazy a nikdy sme nemali problém s tým problém povedať, že nejaký produkt, ktorý sa už dlho v Európe používa, že teraz e, v podstate sú k dispozícii nové vedecké informácie a že je potrebné prehodnotiť štatút nejakého produktu. To sa týkalo pre všetkým nejakých potravinových aditív a farbiu. Takisto už som spomenula teda význam monitoringu a dohľadu. Je to naozaj veľmi dôležité pre kvalitu hodnotenia rizik pre životné prostredie a v budúcnosti budeme na to klasť stále väčší dôraz. Nespadá to do kompetencie EFSA, aby sme zavádzali takéto monitorovacie programy, ale do našej kompetencie spadá, aby sme upozornili manažerov rizika na význam týchto metód. A to robíme pravidelne. Dobrým príkladom je uh, Ellen Rice 62 kde sme predovšetkým sa postarali o to, aby sme upozorňovali na to, že je dôležité monitorovať tento produkt. Potom ste spomenuli určité GMO, ktoré sú tolerantné na herbicídy, odolné voči herbicídom e, a vyjadrili ste polutovanie, ak som vás správne pochopila, že nie je tu systematická požiadavka na tie 90-dňové štúdie. Aktualizovali sme našu metodiku hodnotenia rizik, čo sa týka tohto konkrétneho aspektu a popísali sme naozaj pozorne, kedy je podľa nás dôležité žiadať, požiadať o 90-dňovú štúdiu v kontexte GMO. Nechcem tu teraz popisovať do detajlov kritéria, ale nie systematicky odporúčame takéto štúdie pre GMO a je to v súlade s medzinárodnými usmerneniami. Predovšetkým s usmerneniami OECD. A pre tieto herbicídne tolerantné GMO máme jedno z dôležitých odporúčaní. A opäť to nehovorím preto, že by sme sa chceli vyhnúť téme hodnotenia rizik, ale jednom z našich odporúčaní pre toto GMO odolné voči herbicidám je odporúčanie eh, dohľadu po tom, čo bude uvedený na trh. Je to dôležité, pretože musíme zabezpečiť, aby nedošlo k nejakému e, významnému budovaniu rezistencie v životnom prostredí. Čiže to je jedno z odporúčaní, ktoré máme. Ak máte ešte nejaké ďalšie otázky, alebo ak som na niektoré nezodpovedala, e, rada nezodpoviem. No už veľmi pekne ďakujeme. To bolo, to bolo kolo otázok. E, veľmi detálne ste všetky zodpovedali. Vaša, váš úrad veľmi pozorne sleduje sleduje verejnosť. Je potešujúce, že väčšina vašich zamestnancov eh, má rado svoju prácu. Je to určite veľmi pekná práca skúmať, analyzovať potraviny, zaručovať bezpečnosť, tak aby vo všetkých 27 eh, krajinách eh, mohli spotrebiteľ do obchodu kúpiť si potraviny a môže si byť isté, že, istý, že sú zdravé, že sú zanalizované, že neobsahujú žiadne škodlivé látky a človek zostane zdravý. Bolo položených veľa otázok, vy ste na ne detálne zodpovedali. Onedlho koordinátoru, koordinátor výboru rozhodnú, kto bude kontaktnou osobnou osobou s vašim úradom. A možno to ostane koordinátorka, ktorá to robila doteraz. Vy ste nás pozvali na návštevu do Parmy. A výbor každé dva roky vysiela delegáciu Najbližšia cesta sa uskutoční v roku 2010. Určite sa vopred ešte dohodneme na presných, presných termínoch. Takže teraz mi už ostáva len zaželať vám veľa šťastia, veľa úspechov a dovidenia na budúce, či už na pôde nášho výboru alebo v centrále vášho úradu. Ďakujem pekne. Dobre, drahé kolegyne, kolegovia. E, dnes máme pred sebou pomerne krátke zasadnutie, no a preto teraz prejdeme k bodu číslo 5. Ja som spravodajca a preto som tu ešte zostal, pretože už mám iné povinnosti. A jedná sa konkrétne o proces komitológie. Parlament vo svojom uznesení vyzval komisiu, aby súčasné legislatívne akty predložila tak, aby parlament podľa dohody o komitológie mohol uplatňovať svoje práva. Čo sa týka toho tzv. omnibusu 5, a to je posledná časť toho procesu, ktorý sa nazýva omnibus, pretože obsahuje viacero balíčkov. Komisia predložila ešte dve smernice na preverenie toho, či sa zachovajú naše práva. Je to na jednej strane smernica, ktorá sa zaoberá zdravím zvierat v v rámci obchodu, pre obchod v rámci EÚ a ďalšia smernica, ktorá sa týka registrácie hovedzieho dobytka a označovania hovedzieho mesa. Gestorským výborom je výbor Júri. My predkladáme naše stanovisko, no a ja a sekretariát sme našli celkovo 9 bodov a 9 vecí, ktoré chceme doplniť alebo uplatňovať uplatňovať konanie s kontrolou. Čiže, inými slovami, v prípade rozhodnutí musí byť do toho zapojený aj parlament. Je to veľmi jednoduché. Nedá sa o to veľa hovoriť, takže sú to, je to tých 9 prívodov, ktoré sme našli. Zajtra výbor Júri rozhoduje a preto musíme o tom dnes hlasovať na to, aby sme to v čase predložili. Otázka je, či členovia výboru mm, našli ešte nejaké ďalšie odseky v tých smerniciach, ktoré by chceli zmeniť. Vidím, že nie. Takže by som navrhol, aby sme hlasovali unblock, pretože v podstate sa jedná vždy o rovnakú vec. Nie, budeme hlasovať jednotlivo. No už dobre. Takže pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To bolo prijaté. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, prijatý. si návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. si návrh 4, za, proti, zdržali sa, prijatý. si návrh 5, za, proti, zdržali sa, prijatý. si návrh 6, za, proti, zdržali sa, prijatý. A rovnaké 7, si návrh 7, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 8, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. A teraz eh, návrh stanoviska v znení pozmeňujúcich návrhov, kto je za,

sa predsedníctva ujme Corinne Lepage. A nasleduje bod číslo 4 podľa našeho programu dnešného popoludnia. Ça marche. Donc, euh, nous sommes saisis d'un projet de rapport sur la proposition Takže máme tu návrh správy eh, k návrhu o, mm, o schválení v mene Európskeho spoločenstva zmien a doplnení prílohy 2 a prílohy 3 k dohovoru o ochrane morského prostredia severno-východného Atlantiku, pokiaľ ide o ukladanie tokov oxidu uhličitého v geologických formáciách. Spravodajkyňou je Anna Rozbach. No a ja teraz požiadam spravodajkyňu, aby sa vyjadrila k tejto téme a objasnila nám túto správu. Ďakujem pekne. Väčšina členov výboru vie, čo to je OSPAR, ale možno len tak na vysvetlenie. Je to mechanizmus na ochranu morského životného prostredia v severovýchodnom Atlantiku. A je to medzinárodný dohovor. Je to spolupráca s Európskym spoločenstvom, ale aj medzi s európskymi členskými štátmi ako zmluvnej strany 1972 to bolo v, založené v Oslo a jedná sa o odpad do moriach. V roku 1974 ten dohovor bol roz, rozšírený na offshoreový priemysel. V roku 1992 oba dohovory boli spojené do jedného a vznikla tá nová medzinárodná dohoda. V roku 1998 prišla dohoda k biodiverzite a ekodiverzite a jedná sa o boj proti znečisťovaniu v súvislosti eh, s severovýchodným Atlantikom. No a ktoré krajiny sú to? Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Island, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Norsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká Británia. To sú zmluvné strany. Fínsko je trochu, má trochu zvláštne postavenie, ale Fínsko má rieky, ktoré vtek, sa vlievajú do Barentsovho mora, no a Luxembursko a Švajčiarsko sú spojené s morom prostredníctvom Rínu. Komisia OSPAR eh, prijala zmeny príloh 2 a 3, kde sa jedná o uskladovanie tokov CO2 v pozemných formáciách. No a v súčasnosti je situácia takáto. Jedná sa o príslušné povolenia uskladňovania CO2 na morskom dne. To je podstatou tejto dohody. Nož a ja som si pozrela pozmeňujúce návrhy a musím povedať, že čím viac sa, a, sa tejto tematike venujem, tým viac otázok mám a čím dlhšie si pozerám mapu týchto oblastí, tým jasnejšie je, že sem patria aj tie niektoré tektonické zlomy. A preto by nám komisia mohla objasniť, a zodpovedať na túto problematiku, ale to je našou úlohou, či existujú nejaké konkrétne výskumy seizmologické a geologické o bezpečnosti uskladňovania aj iných odpadových produktov na morskom dne. Ja myslím, na tie mm, malé v úvodzovkách, alebo ten neškodný v úvodzovkách odpad, ako je eh, jadrový odpad. Čo sa stane a pri tektonických pohyboch? Dokáže CO2 vydržať ten tlak a aké sú rizika, eh, ktoré sú spojené s únikom alebo narušením týchto uskladnení? Bude to mať vplyv morskej biosféry. No a čo sa stane v prípade nebezpečenstva alebo nešťastia, ak to prevezme zodpovednosť za následné opatrenia, hlavne keď sa jedná o nehody v medzinárodných vodách. Máme hodnotenie rizik, ako vyzerá, vyzerajú tie najhoršie scenáre, ako, ako, ako energie sa dá využiť na uskladňovanie CO2. Určite to nie je jednoduchá, jednoduchý postup, jednoduchá metóda. A chcela by som vedieť, či zamestnanci budú potom poistení, pretože jedná sa tiež od BOZP zamestnancov. No a CO2 nie je riešenie problémom, problémov, len odstraňovanie následkov alebo symptómov. Takže v najlepšom prípade môžeme len dúfať, že ostatné krajiny ako Čína, Rusko, India sa budú zasadzovať o bezpečné uskladnenie CO2, avšak existujú obavy, že tieto krajiny nebudú dodržiavať také rovnaké vysoké štandardy ako my. No a potom um, sa objavia tie skutočné problémy. No a na záver moja posledná otázka je skutočne najlepším riešením, ktoré máme pre problém CO2, alebo by sme sa mali sústrediť radšej na ďalší výskum a hľadanie ďalších riešení a ďalších metód, ako odstraňovať tento odpad, aby sme to napríklad dokázali zmeniť na novú energiu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani. Pani spravodajkyňa, ja vám ďakujem za túto správu a ďakujem za to, že ste nám pripomenili, aby sme si eh, uvedomili, čo vlastne Eh, aká je naša zodpovednosť, pretože je fakt je to, že tomu vlastne nevieme, pretože je to v oblasti, v ktorej žiaľ Bohu eh, čelíme práve takýmto záležitostiam. A my sme avšak zástupcovia európskych občanov, takže bolo by potrebné nám to pripomenúť. Ďakujem pekne, že ste tak vykonali. Teraz by som odovzdala slovu eh, rôznym tieňovým spravodajcom. Pani Morkonajte. Vous Máte slovo. Hačupone, ponia Gerbėjami kolegos, Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení kolegovia, v mene Európskej skupiny v Európskom parlamente. Radi by som raz vám prezentovala naše stanovisko k dokumentu, ktorú sme dnes zostali EPP skupina v Európskom parlamente si stanovila za cieľ v politike e, ochrany životného prostredia boja proti klimatickým zmenám e, zvyšovanie teploty o 2 stupne. Takisto chceme znižiť emisie skleníkových plynov o 30 uskladňovanie CO2 v prírodných formáciách je uvedené v prílohe 2 a 3 dohovoru o, dohovoru o ochrane e, morského prostredia má v podstate zmierniť negatívne dopady klimatických zmien. V čase, kedy bol podpísaný tento dohovor e, na základe technologických zmien, vtedy nebolo možné e, prevážať a uskladňovať CO2 v geologických formáciách na Morskom dne v mene EPP. Vítame tento nový technologický pokrok, ktorý to umožňuje a chceli by sme vyzvať Európsku úniu, aby ratifikovala tieto zmeny k tomto dohovoru čo najskôr. Avšak chcela by som všetkým pripomenúť, že dohovor OSPAR vychádza z princípu, že pred tým, akákoľvek činnosť bude prijatá, je potrebné prijať všetky kroky na zabránenie znečistenia životného prostredia, ktorý mal negatívny dopad na morské prostredie a zdravie obyvateľstva. Akákoľvek takáto činnosť je životne dôležitá. A ja pochádzam z Litvy, z krajiny, ktorá je v oblasti Pobaltského mora, asi toho najznečistenejšieho Európskej únie a Momentálne nielen my, ale aj susedné štáty si plne uvedomujeme hrozby, ohrozenie ekosystému e, v dôsledku NOx, ktoré sú uložené v pod, podmorských geologických formáciách a všetky v súvislosti s výstavbou plynovodu cez e, severného toku plynovodu. A vieme, že výstavba tohto plynovodu môže spôsobiť ekologickú katastrofu. Rada by som uvítala úsilie a snahu znížiť emisie CO2 a snahy spraviť všetky potrebné právne zmeny. Avšak chcela by som zdôrazniť, to, že máme spoločnú zodpovednosť za ochranu morského, život, morského prostredia. Musíme konať veľmi obozretne a opatrne, tak aby sme našli správnu rovnovahu medzi redukciou CO2 a ochranou morského prostredia. Medám. Ďakujem pekne, pani Morkonajte. A teraz pán Arsenis, máte slovo. Thank you, Ms. President. Ďakujem pekne pani predsednička. Myslím si, že e, každým rokom viac uvedomujeme význam prírodných ekosystémov a dopad klimatických zmien. Na druhej strane e, hľadáme mnohé riešenia, technické riešenia, ktoré by nám pomohli v boji proti klimatickým zmenám. Takisto často vidíme, že technické riešenia majú negatívne vedľajšie účinky na životné prostredie. Tu diskutujeme o uskladnení oxidu uhličitého. Je to technológia, ktorá ešte nie je otestovaná v praxi a môže mať nepredvídané negatívne dopady na životné prostredie v oceánoch. A práve z týchto dôvodov v podstate podobné projekty boli v Holandsku a Nemecku odmietnuté pretože tam aktívne vystúpila občianská spoločnosť, ktorá bránila životné prostredie pred nepredvydateľnými dopadmi. Teraz diskutujeme o projekte v Atlantiku. Tam samozrejme nemáme nejakú občianskú spoločnosť a teda my sme tí, ktorí e, diskutujeme o opatreniach, ktoré by mali byť prijaté, aby sme zabránili takýmto negatívnym dopadom. V podstate tu ide o dve veci. Mali by sme sa postarať o to, aby v podstate E, sme neovplyvňovali negatívne biodiverzitu, pretože aj ľudská činnosť ovplyvňuje biodiverzitu. Áno, samozrejme, je to niečo najlacnejšie a najefektívnejšie, ako chrániť životné prostredie, ak budeme riešiť našu činnosť a zmierňovať dopady našej činnosti na klimatické zmeny. A vrátim sa teraz k tej najdôležitejšej veci tohto mesiaca, ktorou je Kodaň tu nás kritizujú za to, že sme neprijeli dostatočné opatrenia na to, aby sa včas e, začala budovať spoločnosť s nízkym obsahom uhlíka, ktorú potrebuje táto planéta, aby sme ju zachránili a aby sme zredukovali našu nielen výrobu, ale aj spotrebu energie. E, je našou úlohou postarať sa o to, aby tento projekt nevyslal negatívny signál, aby neslúžil ako nejaký stimul na neznižovanie našich emisí CO2. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, teraz Chris Davis. Thank you, Chairman. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som bol spravodajca, ktorý v podstate prešiel v parlamente, prispel k tomu, aby smernica o uskladňovaní CO2 prešla v parlamente a takisto som bol svetkom mnohých diskusí, ktoré sme tu mali v Lani. Prioritu, ktorú musíme pripísať vývoju tejto technológie, tá je rovnaká. 25 všetkých emisí CO2 Európy pochádza z uhlia a k tomu pridáte ďalšie zdroje, výroby elektrické energie, z tuhých palív, plynu a ropy asi 40 všetkých emisí produkovaných v Európe je možné zmierniť ich dopady práve touto technológiou. Na poslednom zasadnutí sme počuli, že v Číne dochádza k obrovskej expanzii obnoviteľných zdrojov, ale to sa ani neblíži tomu, ako využívajú uhlie, kde v podstate nové elektrárne z, e, na uhlie sa produkujú každý druhý deň možno. A vieme, že spotreba uhlia stupne o 60 za posled, najbližších 20 rokov. Je veľmi ťažké si to vôbec predstaviť bez ohľadu na to, koľko sa bude investovať do obnoviteľných zdrojov alebo do atomovej energie v končnom dôsledku problém týchto emisí z tuhých palív budeme musieť nejako riešiť a nevyriešime to bez použitia CCS ale v podstate boli vyskúšané všetky časti nejakej, nejakej aplikácii v podstate v chemickom priemysle, ale nikdy sme to vo veľkom nepoužili v nejakých tých hlavných elektrárniach. Bol dosiahnutý pokrok, štvrtok komisia predložila odporúčanie nejakých šiestich nových demonstračných projektov v rámci nového EU programu obnovy po, detaily toho si pozrieme v najbližších dňoch, uvidíme, pokiaľ viem, ale podľa Reuters, Reuters je to asi 180 milión eur na každý projekt, čo sa týka dotácií EÚ v Spojenom kráľovstve, Holandsku, Polsku, Španielsku, Nemecku a tuším Taliansku. A koncom októbra komisia a rada, aspoň teda dúfame, že odsúhlasia alebo dohodnú sa na tom, ako využiť ďalšiu potenciálnu dávku dotácií, ktorú parlament dal k dispozícii v Lani, kde by sme v podstate mali použiť určité kredity v rámci obchodovania CO2 až do nejakých 6 miliard eur na tzv. demonstračné projekty ďalšie. Takže dúfam, aspoň teda ja, že celý tento balík bude schválený koncom oktobra a potom sa celý ten projekt posunie ďalej. Pani spravodajkyňa hovorila o zaujímavých veciach. V podstate treba mať na pamäti, že máme smernicu v Európskej únii, v ktorej sa uvádza, že keď miesto na uskladnenie dostane licenciu, nebude dochádzať k žiadnym únikom. Jednoducho nedostane povolenie, ak by tu bol len nejaký náznak prípadného úniku. A Takisto máme ustanovenia, máme opatrenia na dlhodobú životnosť. Áno, samozrejme, to objasnenie, ktoré sme tu chceli z komisie, sa týkalo toho, e, že severovýchodný Atlantik je teda mimo Európskej únie, čiže kde sme my za to zodpovední? Toto mi nie je celkom jasné, ako my máme zabezpečiť, aby ustanovenia našej legislatívy sa uplatňovali tam niekde v oceáne. Na záver môžem povedať len toľko, že tento návrh jednoducho má zabezpečiť to, aby sme zosúladili európske pravidlá a pravidlá OSPARu. Je dôležité zabezpečiť, aby tie isté bezpečnostné ustanovenia, ktoré máme v našej legislatíve, boli zakomponované aj do dohovoru OSPAR ale takisto je dôležité, aby sme jednoducho posunuli túto technológiu ďalej z tej testovacej fáze do fázy v podstate demonstračných projektov v plnom rozsahu, v plnom zmysle slova. E, je to v podstate ako, keď zakopávate odpad, áno, CO2 v podstate sa prirodzene vyskytuje je, ak hľadáte ropu, miesto ropy nájdete CO2, to znamená, je to odpad, ktorý sa prirodzene vyskytuje, ak to tak môžem povedať. A takisto to nie je dlhodobé riešenie našich problémov, ale ako som povedal, je nevyhnutné, aby sme čo najskôr, čo najrychlejšie rozvinuli túto technológiu, ak chceme dostať pod kontrolu svetový problém. Pretože ak chceme vstrekovať CO2 hlboko do zeme, kilometre v, do morského podložia, kde je veľká šanca, že e, v podstate tam ostane navždy. Ak nie, tak umožníme CO2 úniku do vzdušia a to spôsobuje klimatické zmeny a globálne oteplovanie a spôsob, bude spôsobovať problémy budúcim generáciám. Merci. E. Ďakujem pekne, Chris Davis. Teraz pani Dubran. Thank you very much. Uh... Ďakujem pekne. Mám pochopenie pre mnohé otázky, ktoré tu zazneli zo strany predrečníkov v tejto diskusii a ja sama by som mnohé tieto otázky položila a aj v súvislosti s tou smernicou, o ktorej tu dnes hovoríme. E, myslím si, že je dôležité, aby sme sa pozreli na to, čo povedal Chris Davis, ja by som v podstate sa navezala na to, čo povedal v tej poslednej časti svojho prejavu, keď hovoril o tom, že v podstate túto diskusiu sme už tu mali, máme smernicu ak som to správne pochopila, že v podstate tu v podstate hovoríme o tom, aby sme zabezpečili akúsi podpornú legislatívu, ktorá nám umožní, aby tá smernica, ktorú už sme už schválili, aby sa premietla do dohovoru. Ak to je celé o tomto, tak musíme úplne jasne povedať, že to, o čom sme hlasovali v Lani, so všetkými tými bezpečnostnými opatreniami, so všetkým tým doťahovaním, ktoré tam bolo, aby sme sa dopracovali k niečomu, čo pokrie to, čo sme chceli pokryť, tak je dôležité, aby sme teraz o to neprišli, aby sa to nestratilo, aby sme to zabezpečili aj aby sa to dostalo do dohovoru OSPAR. Áno, ide to teraz za hranice EÚ a ak tu hovoríme o tom, že potrebujeme zabezpečiť, aby dohovor OSPAR v podstate by sme zabezpečili, že tento dohovor nám umožní, respektíve tieto zmeny nám umožnia presadiť to, čo sme schválili v rámci smernice, tak to musí byť prísne v súlade s touto smernicou, čo sa týka, kto je za čo zodpovedný, čo sa týka bezpečnosti. A takisto by som uvítala nejaké objasnenie, keď o tom budeme diskutovať, ako sa to celé zabezpečí. Ďakujem. Ďakujem pekne za váš príhovor. Teraz máme žiadosť o slovo od pána Schnellharta. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, dámy a páni. Myslím, že v poslednom funkčnom období sme sa veľmi intenzívne zaoberali technológiou CCS, zachytávania a uskladňovania, uskladňovania CO2. A Chris Davis to už povedal. Prijali sme rozhodnutie, ktoré bolo ukážkové. No a ja som sa na technológiu CCS díva vždy veľmi negatívne. Ale diskusia ukázala jednu vec. Ak, boj proti, ak chceme zvíťaziť v boji proti klimatickým zmenám, musíme sa venovať CO2. Jednoducho musíme nájsť metódy a techniky na to, aby CO2 neunikal do atmosféry. A musíme to priznať, že aj, aj so všetkým pokrokom v rámci obnoviteľných technológií e, musíme si uvedomovať, ak si to uvedomujeme, že e, uhlie bude jedným z najdôležitejších zdrojov energie, e, môžeme prísť k takému rozhodnutiu, že buď vypneme svetlo, alebo začneme vyvíjať alebo vyvinieme technológie a metódy na odstraňovanie CO2 z atmosféry. Ja myslím, že sme na dobrej ceste. Ja som z Nemecka a v mojej spolkovej krajine Vattenfall spoločnosť teraz uskutočňuje demonstračný projekt, kde sa CO2 už uskladňuje. Samozrejme, teraz je to ešte stále otázka vysokých nákladov, ale čo som ja videl a to, čo som čo mi bolo povedané, tak technológia veľmi pokročila. Darí sa to veľmi dobre, pretože CO2 sa neuskladňuje ako plyn, nie, skvapalňuje sa. No a na to, aby sme dokázali využiť všetky možnosti uskladňovania CO2, je nevyhnutné, aby tieto zmeny v prílohách 2 a 3 boli prijaté. No a aby sme schválili to, že sa bude využívať aj táto možnosť. Kedy sa to bude realizovať, to sa zatiaľ nedá zodpovedať. Ale ak teraz budeme dostatočne dlho hovoriť, genau diese Möglichkeit. Wir müssen alle... Možno to zamietneme, tak prídeme a zmeškáme túto možnosť a my musíme využívať všetky možnosti, takže zmeškáme túto príležitosť a preto treba diskutovať, ale túto zmenu v konečnom dôsledku je nevyhnutné prijať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pán Prody. Grazie. Ďakujem pekne už sme mali príležitosť pred predchádzajúcom mandáte aktívne diskutovať o, o tejto technológii. Domnievam sa, že by to nebolo správne riešenie, a to z toho dôvodu, že okolo jedna tretina energií, ktorá je vyprodukovaná, by mala byť venovaná na separáciu kompresie a uskladnenie. Preto objektívne tá myšlienka uskladňovať, ktorá by bola aplikovaná na všetko, čo by sme mali vyhodiť, pretože nevieme, ako ho to ďalej využiť, nie je dobrou myšlienkou. Takže, tak ako to bolo povedané už predtým, nie som absolútne za použitie alebo poskytnutie finančných eh, zdrojov, pretože toto by malo byť poskytnuté mimo eh, systému Emission Trading Systems, ktorý by sa mal zamyslieť, ako to bude aplikované, pretože z dlhodobého hľadiska by to mali byť eh, obnoviteľné zdroje energie. Okrem toho existuje už aj uskladňovanie a správa e, oxidu uhličitého, ktorá nie je a ktorá je vlastne vytvorená z charcoal, e, čo je vlastne vegetál, e, ktorý je vlastne rastlinné CO2, ktoré je zmiešané s možnosťou zlepšiť túto zmes vodou alebo zlepšiť tým vlastne úrod, e, úrodnosť pôdy, čo vlastne predstavuje aktívne úskladnenie oxidu uhličitého. A toto by mal byť e, oveľa viac e, zdôraznené a podporované, pretože opakujem, toto je technológia, opätovného získania v tom aktívnom e, zmysle oxidu uhličitého pre využitie na pozitívne účely a nie len na uskladnenie čisté. Ďakujem. Remercie, Ďakujem pekne, pán Prody. Ak tu nie sú žiadne ďalšie e, požiadavky o slovo, a prepačte, Myslím, že najprv musím odovzať slovo komisii. Áno, takže komisia najprv nech sa vyjadri a potom spravodajkyňa. Takže najprv pán Carlos Veros Garcia. Thank you. Uh, in fact, it's Scott Brockett from DG Environment of Europe. Ďakujem veľmi pekne. Ja som zástupca DG pre životné prostredie Európskej eh, komisie. Uh, len pár vecí. CCS nie je navrhovaná ako technológia na zmierňovanie dopadov na životné prostredie, ale dopady na životné prostredie tejto technológie sú veľmi dôležité. A otázky sú, či sa objavia nejaké ďalšie problémy, okrem tých, ktoré Európsky parlament a Rada už detálne prediskutovali, keď prijali v júni tohto roku smernicu 2009-31. No, my tvrdíme, že nie. A, a, riaditeľstvo či smernica poskytuje rámec na reguláciu CCS a ako povedal Chris Davis, tak môžu sa táto technológia používať len, keď sa bude keď bude dôkladne preštudované a preskúmané, že nepríde k žiadnemu úniku CO2. A ak sa napriek našim očakávaniam príde k úniku CO2, treba prijať množstvo opatrení musia byť prijaté príslušné opatrenia pre ochranu životného prostredia. No a, a rovnako treba sa za každý, za každú tónu CO2, ktorá unikne do prírody a treba použiť kvóty z ETS. No a toto sú opatrenia, ktoré musí prijať každý členský štát, ktorý je signatárom eh, dohody OSPAR. Väčšina zmluvných strán osparov, sú členovia eh, spoločenstva, no a tí, ktorí nie sú, sú eh, členmi Európskeho hospodárskeho spoločenstva, no a e, Európska hospodárska, Európskeho hospodárskeho priestoru. No a keď tie dve dohody a tie dva, dva tie dve inštitúcie budú môcť riešiť problematiku CO2. Tak o tom sme presvedčení, že áno, dúfam, že budú prijaté. No a čo sa týka eh, rozsahu smernice od CCS, tak smerne sa týka eh, teritoriálnych vôd členských štátov, a eh, rovnako exkluzívnych hospodárskych zón, ktoré sa nachádzajú do vzdialenosti 200 mil od pobrežia. Ale tiež sa to týka kontinentálnych in which it would ever be economically conceivable to apply. Kontinentálny dosiek. No a, a čo sa týka no, súčasného stavu testovania technológie, tak Chris Davis má pravdu. Je skutočne veľmi málo príkladov technológie v praxi a jeden z najlepších, ktorý máme, je E, geologické, geologické, e, geologické uskladenie pod morským dnom v Norsku. Milión e, tón CO2 bol injektovaný do tohto priestoru. Zatiaľ sa neobjavili žiadne negatívne dopady na zdravie človeka alebo životné prostredie, takže to je veľmi pozitívny príklad. Čo skoro budeme mať viacej príkladov. Máme Európsky program pre hospodárskú obnovu. Máme tie kvóty, ktoré budú financovať demonstračné projekty a tým budeme môcť snáď potvrdiť environmentálnu neškodnosť tejto technológie. No a čo sa týka medzinárodného kontextu, na ktorý sa pýtali viacerí poslanci, tak tak ako povedal Chris Davis a ostatní, je takmer nemožný dosahovať klimatické ciele bez toho, aby sme neriešili problematiku fosílnych palív v tých krajinách ako India a Čína. CCS je jedným z hlavných komponentov našej medzinárodnej stratégie. No v Európe máme právny rámec, ktorý e, zavádza takéto environmentálne kontroly. Je veľmi dobrým precedensom pre mm, spoluprácu v medzinárodnom rámci no a v rámci rokovaní na Kodanskom samite. Budeme ďalej pokračovať v tejto tendencii. Ďakujem pekne, pán Broket. Teraz sa domnievam, že pán Berhos Garcia pravdepodobne sa nechce k tomu vyjadriť v poriadku, takže teraz odozdávam slovo naozaj už konečne pani Rozvachovej, našej spravodajkyni. Ďakujem pekne za vaše pozitívne pripomienky k tomuto projektu, ale aj za informácie a vedomosti, ktoré, a poznatky, ktoré ste doplnili k tým mojim poznatkom. Ja sa stále učím nové veci pre mňa, mňa trošku prekvapuje, keď si pozerám v podstate sever, severovýchodný Atlantik. Ja som z Dánska a pre mňa je trošku zvláštne, že severovýchodná časť Atlantiku ide od východného pobrežia Grónska až teda až k severnému polu, hore a potom dole až po Gibraltar. Myslím si, že to je naozaj pomerne veľká plocha a tak ako povedala kolegyňa z EPP, e, Baltské more je veľmi citlivou morskou oblasťou, ktorá v podstate je toho súčasťou. Ak máte teplé leto bez vetra, tak jednoducho kyslík e, sa stráca a čím idete viac na sever, tým e, dlhšie trvá, kým sa príroda vysporiada s týmito ekologickými problémami, pretože je to mnohé studenšie. A všeobecne sa však dá povedať, že asi sa dohodneme a dúfam, že schválite hlasovaním tieto pozmenujúce návrhy, tak aby sme zabezpečili dlhodobé riešenie ekologických problémov, nie len problémov z CO2. Toto je len vlastne súčasť väčšieho problému, e, čo sa týka ukladania na morské dno. A v ďalšej správe, ktorá pojednáva o severovýchodnom Atlantiku, podstate toto nám slúži ako dobrá prípravná diskusia k tomu, keď budeme diskutovať o tom, čo treba spraviť z dlhodobého hľadiska, aby sme znížili CO2 emisie. Nie, ale aby sme o tom hovorili, aby sme naozaj našli nejaké reálne riešenia a nielen spisovali nejaký zoznam želaní. Naozaj musíme nájsť nejaké reálne opatrenia, ktoré môžu byť použité a zavedené do praxe. To je asi všetko, čo k tomu mám dnes čo povedať. Ďakujem. Merci, madame. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Drahí kolegovia, myslím, že sme mali veľmi peknú diskusiu o tomto texte. Teraz chcem pripomenúť, že deadline pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 9. október. Hlasovanie na výbore Envy sa bude konať 3. alebo 5. novembra 2009 a na plenárke budeme o tom hlasovať buď v novembri alebo v decembri 2009. Takže chcem vám poďakovať a týmto končím zasadnutie.